colleagues. Kolegovia a kolegyne, poprosím vás, usaďme sa, začneme dnešné zasadnutie. Začneme s prijatím programu dnešnej schôdze. Môžem považovať túto, tento program za prijatý. Ďakujem. Takisto musíme schváliť zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia 12. marca. Nie sú tu žiadne výhrady Takže prejdeme priamo k diskusii. Diskusia sa týka pozmeňujúcich návrhov správy Bulman Fernández. Ide o dôležitú diskusiu, ktorá práve bude prebiehať. Dostali sme 1300 a dokonca ešte viac pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú čo do počtu a množstva, je to veľmi veľa, očakávalo sa to a musím povedať, že myslím, že tieto pozmeňujúce návrhy, áno, všetky sa líšia, to je prirodzené, ale vidím tu určitú konvergenciu, snahu zo strany poslancov parlamentu tohto výboru, aby tu bol plán, ktorý by bol efektívny, ktorý by priniesol určitú efektívnosť týchto investícií a ktorý by bol demokratický. To znamená, máme dobrý základ pre našu prácu a treba pripraviť tie práce e, relatívne rýchlo. Podľa, prav, podľa článku 54 musíme pripraviť e, všetky postupy ale ja som presvedčený, že náš spravodajca na základe diskusie, ktorá tu dnes prebehne, bude schopný toto všetko zvládnuť, takže to bude dobrý základ pre začiatok rokovaní s radou. Žan, ty chceš niečo k tomu pridať? V stručnosti chcem sa vyjadriť a chcem sa vyjadriť e, v, v prospech kvality týchto správ, ktoré tu boli navrhnuté a vítam v podstate tú kvalitu Eh, tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré došli vo veľkom počte, že sme sa takto zhostili takéhoto veľkého eh, projektu a, a musíme nájsť skutočne dobré kompromisy, aby to, to znenie textu bolo vyvážené, aby nám tu nemohol nikto nič vyčítať, aby to skutočne dostalo našim očakávaniam, aby sme Európe dali k dispozícii určitú novú dynamiku, pokiaľ ide o investície, aby to bol príspevok, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí. Roberto, a teraz e, nech sa páči, budeš predsedať ty. Ďakujem pekne, Žán. Začneme. Kto chce začať? Kto spravodajcov chce začať? Takže pán Fernández, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aby som sa chcel poďakovať spravodajcovi Bulmanovi a predsedovi, ako aj ostatným poslancom za tú prácu, ktorá bola vykonaná. A ešte raz teda ďakujem všetkým, aj tieňovým spravodajcom. Ako už sme povedali, je tu veľa tých pozmeňujúcich návrhov a to svedčí o intenzívnom začlenení všetkých poslancov, pri tejto téme. Takže vidíme, že tá téma je veľmi dôležitá. Dôležitý je tento fond pre investície v Európe, aby sme mali menej byrokracie, aby sa znovu oživil jednotný vnútorný trh a aby sa podporili tie malé a stredné podniky. A takýmto spôsobom bude nám možné zabezpečiť rast, vytváranie pracovných príležitostí a to je skutočne v zmysle a v smere toho, čo v parlamente očakávame od tohto projektu. Predovšetkým tu ide o stratégiu, ktorá má viesť k rastu, k vytvoreniu väčšieho množstva pracovných príležitostí. Naše práce sme už v tomto zmysle započali a zároveň si uvedomujeme, že Európska centrálna banka zohráva kľúčovú úlohu v tejto záležitosti a dôležité je, aby sme teda ťahali všetci za ten jeden povraz – to je veľmi dôležité. Chceme, aby tento fond bol v júni už pripravený na odštartovanie a chcel by som zdôrazniť, že napriek nedostatku času, ktorý máme, sme mali dobré diskusie, dobré diskusie, ako tomu bolo pri takýchto dôležitých záležitostiach v minulosti a to sa vlastne odzrkadluje aj v kvalite tých pozmenujúcich návrhov a to svedčí o záujme všetkých. A koherencia do regulamento i e nós queremos também um regulamento que permita. Ime zabezpečiť e, tento fond, aby ten plán bol úspešný. Všetky, e, všetky predlohy pozmeňujúcich návrhov musia mať rovnaký cieľ a totiž, aby znížili účinok tohto plánu tiež so ohľadom na horizonta 2020. Prepačte zase, že tu je nejaký problém s tlmočením do druhých jazykov. Hmm, dobre, počkám, kým budem môcť pokračovať. Dobre. Takže povedal som, že Je tu preklad? V poriadku? Dobre, takže pri financovaní tiež sledujeme spoločnú líniu a totiž, aby sme čo najviac znížili dopad na horizont 2020 a nástroj Connecting Europe. A dúfam, že náš návrh e, prispie k zlepšeniu reného fondu. To znamená, že bude môcť realizovať projekty. Ide o 2 miliardy prostriedkov. Mám pokračovať po francúzsky. Takže ešte raz zopakujem, že sledujeme sledujeme sledujeme spoločné línie aj pre nástroj Connecting Europe. To je spoločná línia. Chceme flexibilitu, kredibilitu a zvýšiť kredibilitu tohto eh, plánu Nikto nespochybňuje 16 miliárd eh, prostriedkov eh, na záruku. Tieto sú bezpodmienečné. Budem pokračovať po francúzsky? Nie. Prekladá Nemčiny ide, ale prosím, nerozprávajte sa. Also die Übersetzung ist... Takže preklad je neustále prerušovaný a keď si kabína myslí, že musí pripomínať, aby sme nehovorili tak, a eh, v kabíne sedí niekto, kto tam nepatrí. I'm sorry, I'm not the condition to judge the quality of the German... Prepač, ja nemôžem hodnotiť kvalitu nemeckého prekladu. Ja som len počul, že je tam preklad, Takže ak ich necháme pracovať, tak všetko bude pokračovať plynulo. Nech sa páči, môžete pokračovať. Takže budem pokračovať po portugalsky a vyskúšam to teraz. Ukončite, povedal som, že si želáme kredibilný plán. Želí. želáme si, aby ten fond bol úspešný a čo najviac dôveryhodný. A preto som povedal, že záruka musí byť bezpodmienečná a nikto to nespochybňuje a tú garanciu o výške 16 miliard. Podľa toho si želáme znížiť dopady na horizont 2020 a nástroj e, Connect Europe. A preto sme už e, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili, želáme si, aby prostriedky fond boli dozorované. Želáme si dosiahnuť veľký kompromis s radou a komisiou a silný spoločný záväzok. A keď sa uskutoční revízia v roku 2017, bude veľmi dôležité, aby sme sledovali naše spoločné záväzky v rámci tohto programu na líniách, ktoré sme si spoločne určili a radi by sme dosiahli, aby sa to ukázalo aj v rámci revízie roku 2017. Táto revízia bude slúžiť aj tomu, aby sme možno mohli Vniesť eh, informácie, ktoré neboli povedne tam zaradené a podľa toho si nesmieme eh, dovoliť eh, nejaké straty alebo prehru. To znamená, potrebujeme dodatočné prostriedky, dodatočných 8 miliárd a tie musia byť postavené do širšieho časového rámca. To znamená už možno v ďalšom finančnom rámci a len vtedy budeme môcť vytvoriť celkový garančný fond. A to je dobrý návrh, ktorý nám pomôže, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý sa týka Horizont 2020 a nástroja Connecting Europe, ktoré nechceme nejak obmedzovať. Ďalej sa tu objavujú niektoré ďalšie otázky, a totiž riadenie fondu, výber projektov, zloženie riadiacej rady. Máme rôzne návrhy k tomu, ale e, chceme sa zaručiť za nezávislosť a za to, aby e, na zloženie tejto rady alebo riadiaceho výboru bol veľký alebo kto má vplyv, chceme e, zaručiť. A nemôžeme využívať eh, členské štáty, ale musíme zohľadňovať hlavne odbornosť jednotlivých kandidátov, tak aby... Eh, takže je to dôležitá otázka, ktorú si treba dobre rozmyslieť eh, aj v súvislosti s výberom projektov. Potrebujeme dostatok jasných a jednoduchých kritérií, tak aby, sme, aby tie projekty priniesli pridanú hodnotu a skutočnú kvalitu. Dôležitý je princíp komplementarity, treba e, zohľadňovať dlhodobý charakter a cieľ tých projektov. Takto, takýmto spôsobom do júna e, sa dohodneme na dôveryhodnom kredibilnom fonde, a v júni budeme môcť tiež hovoriť o dlhodobejšom finančnom rámci, takže to Európa potrebuje a preto ešte raz ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a kolegovi Bulmanovi, ktorý, s ktorým sa nám podarilo, podarilo na tej téme veľmi dobre spolupracovať. Ďakujem pekne, Udo Bulman. Äh, Vážení páni predsedovia, naši kolegovia z výboru, ctení kolegovia a kolegyne, Jose Manuel má pravdu, keď hovorí, že tu bude až 2000 tých pozmeňujúcich návrhov, pretože vlastne spravodajcovia aj z ostatných výborov e budú sa chcieť vyjadriť aj ostatní poslanci, tak to je vlastne určitý náznak toho, že tu je veľký záujem. My ďakujeme kolegom, kolegyňam za ich angažovanosť. Táto vec si to zaslúži takúto zaangažovanosť. Je to príspevok k demokratickej kultúre, k posilneniu našej práce tu v parlamente a je dobré, že takýmto spôsobom sa všetci zúčastňujú na tejto aktivite a to vlastne vytvára a ten vysoký tlak, ktorý tu je, ten je taký vysoký z toho dôvodu, že chceme dosiahnuť dobrú kvalitu, že chceme jednoducho dodržať aj lehoty, o ktorých hovoril Jose Manuel a preto by som sa vyjadril e, nasledovne. My tento cieľ dosiahneme iba vtedy, efektívne a dobre, ak tu budeme mať tohoto ducha a vôle dosiahnutia kompromisu. To jednoducho musí byť citeľné napriek všetkými výbormi, ktoré sú na tom zaangažované a ja by som sa chcel poďakovať už vopred za to, pretože si tá vec to zaslúži. Vieme, aké tu je veľké zaťaženie pracovné, to sú jednoducho oddelenia, ktoré na tom pracujú, ale aj kolegovia, kolegyne, poslanci, poslankyne, ale aj pomocníci, ktorých nevidíme každý deň. To sa týka prekladateľov, to sa samozrejme týka aj kolegov, kolegyň, ktorí nám tu tlmočia. A ja viem, že ten tlak na nás všetkých je veľmi vysoký a ja by som sa chcel veľmi poďakovať všetkým kabínám za ich výbornú prácu a nakoľko sa veľmi dobre poznáme, tak viem, že pán kolega Lange to nevníma inak a že jednoducho môžem sa takto prospech tlmočníkov vyjadriť aj v jeho mene. A preto by som chcel sa teraz venovať tejto problematike. Začneme od začiatku. Mali by sme sa snažiť tieto argumenty jednoducho krok za krokom e, posudzovať. Jedna dôležitá oblasť, o ktorej by sme mali hovoriť, je spôsob, akým tie rokovania ohľadne dohody medzi komisiou a aj vlastne vznikli. Pokiaľ ide o pohľad na tie pozmeňujúce návrhy zo strany kolegov, tak tam si uvedomujem, že tá linka, ktorú vlastne navrhol ktorú navrhol e, predkladateľ. E, tá je celkom jasná, sú tu však aj ambicioznejší kolegovia. FC vlastne má mať určitú, určitý právny štatút. Ja, si to, ja to nepovažujem za nezaujímavý návrh, pretože takto myslíme do budúcnosti, dá sa tým veľa získať. Neviem, či to bude možné vlastne presadiť to všetko, v rámci toho krátkeho časového priestoru, ktorý máme, ale predsa len je to niečo, čo v rámci kru, v kruhu našich tieňových spravodajcov budeme musieť spomenúť. Myslím, že to je dôležitý návrh, dôležitý návrh z kruhu e, EPP a bolo to aj podporené bolo tu podporené viackrát, že vlastne takúto podpornú radu by sme mali e, vytvoriť, ktorá by bola v kontakte so všetkými zaangažovanými bankami a sprostredkovateľmi, ktorí by pracovali s takouto európskou garanciou, aby sme jednoducho boli stále v kontakte s nimi v rámci praktickej práce, pretože títo budú zohrávať veľkú úlohu a vidím tu veľkú podporu pre takýto návrh. Ďalšia téma je otázka toho, že ako chceme zabezpečiť, aby sme tu mali dostatočný dostatočný objem do tohoto fondu. Viacerí kolegovia vyjadrili obavy, že členské štáty doposiaľ nie sú v stave alebo pripravené investovať v plnej miere do tohoto fondu. Je to polutovania hodné, ja nemám problém, ak ich môžeme ešte e, vyzvať k tomu raz, ale musíme jednoducho vítať a privítať to, že viaceré z týchto štátov minimálne teda aspoň slúbili, že e, podpornými bankami e, sa môžu zúčastniť na tomto projekte, už aj to je nejaký úspech a preto by sme mali podporiť tú našu spoluprácu, e, ktorá bude na úrovni FC a FC úrad, to znamená celé tej konštrukcii FC na jednej strane a na druhej strane tu zasa budú tie národné a regionálne a podporné orgány a aj tu jednoducho je vidieť veľký konsenzus v rámci tých viacerých pozmeňujúcich návrhov zo strany liberálov. Myslím, že sa tu právom poukazuje na to, Ramon vlastne na to už poukázal, že by sme nemali zabúdať na regióny, že regióny zohrávajú dôležitú úlohu, keď ide o to, akým spôsobom chceme nájsť riešenie pre podporu strednej stredných, stredne veľkých podnikov alebo infraštruktúrnych deficitov. Ja to dokážem aspoň ja veľmi dobre podporiť a dúfam, že budeme mať veľkú väčšinu, pokiaľ ide o podporu. A týmto sa dostávam k tomu, ako vlastne bude vyzerať architektúra tohto nového, tohto nového konštruktu, ako vlastne tento riadiaci výbor a investičný výbor bude vyzerať a tu vlastne už máme viaceré predstavy zo strany kolegov a ohľadne toho, ako by to mohlo v budúcnosti vyzerať. Sú tu príspevky za EPP, aj z SND, ale samozrejme aj zelení sa k tomu vyjadrili GUE, ktorí nám chcú výjsť v ústrety a poukazujú na to, že ten zriadiací výbor by mal byť posilnený. Aj EFDD vlastne sa k tomu tak vyjadruje. A pokiaľ ide o ECR, e, e EKR, tak tam nám navrhujú kolegovia, aby sa vyňal ten, e, z tejto architektúry tento riadiací výbor a vlastne sa vypustil, pretože vlastne Európska investičná banka bude do tej doby už mať funkčnú štruktúru pre tento projekt, takže nemôžeme mať dve veci naraz, nemôžeme podporovať tak vytváranie tohoto riadiacieho výboru a zároveň podporovať tú štruktúru VIB, to sa nebude dať. Ja si myslím, že nebudeme môcť sa tohoto riadacieho výboru zbaviť, pretože predovšetkým tu sa zúčastnia tí, ktorí budú vkladať do toho fondu, tí, ktorí budú musieť e, znášať tú politickú zodpovednosť, ktorú my im, ktorou ich my poveríme a vlastne takýmto spôsobom budú e, v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Jedna myšlienka tu zohrala takú kľúčovú úlohu, to bola tá, že ako vlastne bude fungovať tento fond v budúcnosti pre tretie strany a kto bude vlastne do toho investovať, kto smie dávať investície do tohto fondu, kto potom bude mať spolu, pra, právo spolurozhodovania, kto jednoducho bude mať určité slovo, aj pokiaľ ide o investičné aktivity tohto projektu. Viacerí kolegovia vyjadrili určité obavy ohľadne toho, že s tým narastajúcim súkromným kapitálom v tejto oblasti, predovšetkým mimo e, hraníc Európskej únie, odkiaľ by mohol prísť tento kapitál, že by to mohlo viesť k zmene charakteru tohto fondu. A tu vlastne my máme dobré návrhy práve za EPP, ktoré nám objasňujú možnosť zriadenia určitého oddelenia medzi tými, ktorí hovoria na jednej strane teda, že dávame peniaze, ale nebudete mať na základe toho automaticky aj konkrétne slovo pri tom, ako ten fond má fungovať neskôr. Takže myslím, že to je dobrá, dobrá voľba riešenia, ktorá by sa mohla odprezentovať na záver, keď sa už bude hovoriť o detailoch. A pokiaľ ide o investičný výbor, investičnú komisiu, tak tam sú ešte viaceré návrhy, ako by to mohlo vyzerať. Viacerí kolegovia sa vyjadrujú v tom zmysle, že napríklad eh, Zander, že by, aj pani Gressler sa tak vyjadrila, že títo by mali byť nezávislí, že by to malo byť eh, usústiažnené s verejným záujmom a že tu potrebujeme aj určitú právnu zodpovednosť. To jednoducho považujeme za opodstatnené, bude to v súlade s tým, ako by ten fond mal fungovať. Kolegovia zo zelených a aj ostatní poukazujú na to, ako aj SND, že je tie tu musia byť zastúpené široké oblasti, pokiaľ ide o expertízu, a to samozrejme podporujem aj ja. Ako vlastne ten investičný výbor bude vyzerať, alebo ten, ten ako bude vyzerať ten riaditeľ, manažer, tak o tom sú ešte tu viaceré predstavy, ale tá tendencia vyzerá tak, aspoň tak sa vyjadril parlament, že nič nemôže sa udiať bez toho, že by tom Európsky parlament nevedel, pokiaľ ide napríklad o investičné usmernia, pokiaľ ide o obsadenie zodpovedného personálu, to sa nemôže udiať bez súhlasu Európskeho parlamentu, čo je veľmi dôležité, pretože my vlastne my sme tí, ktorí takisto máme veľké slovo, pokiaľ ide o vyčlenie finančných prostriedkov z európskeho rozpočtu ako to potom bude technicky ešte vyzerať neskôr, tak to je zatiaľ otvorené. To sa týka samozrejme aj otázky, ako vlastne tento fond v budúcnosti bude spravovaný, či ten fond nejako samo ukončí doba činnosti, alebo či sa to bude predlžovať. Aj k tomu sú tu viaceré výpovede, ktoré odzneli ale taká väčšina názorov je tá, že tu bude po troch rokoch potrebná kontrola a nikto neuvádza teda, že sa to musí za každým, že sa to teda bude musieť tak či tak ukončiť aktivita tohoto fondu po troch rokoch, keď bude fungovať dobre. Aj tu budeme musieť nájsť ešte nejaké patričné riešenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne spravodajcom za ich prezentáciu a teraz sa slovo dostanú tieňoví spravodajcovia a ako prvý pán Karas. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení páni predsedovia, ja nemyslím, že každý tieňový spravodajca eh, by mal teraz opakovať to, čo tu už zaznelo, pretože rozhodujúce je, aby diskusia pokračovala v tom, kde sa dá správa ešte zlepšiť a v ktorých častiach sa dá skrátiť. Takže No to sme jasne počuli a preto podporujem oboch spravodajcov, eh, ich príspevky a analýzu. Vytvoril sa dobrý základ. Rád by som uvedol tri pripomienky. Poprvé, vo viacerých novinách som si prečítal, že počet pozmejúcich návrhov sa verejne interpretuje tak, ako keby parlament chcel zablokovať garančný fond. A ja poviem veľmi jasne, že pri prehľade správy a v návrhu správy a pozmeňujúcich návrhov e, som si istý, že veľká väčšina poslancov Európskeho parlamentu si tento fond želá že chcú dodržať časový harmonogram a pracujú na zlepšeniach v troch rozhodujúcich oblastiach. Odkiaľ pochádzajú tie prostriedky v oblasti správy a riadenia a v oblasti akcie schopnosti, tak aby to nebol len nejaký garančný fond EIB+, ale Európsky investičný fond do projektov budúcnosti, tak aby sme vytvárali rast a zamestnanosť a stali sa globálnym hráčom v oblasti investícií. To je našim cieľom. A preto prebieha demokratický proces. Ale musím tu tiež jasne povedať, že pozmejúce návrhy, ktoré ohrozujú fond a tento cieľ, nezískajú našu podporu. Po druhé, pozmejúce návrhy z mojej politickej skupiny sa hodnotia podľa dvoch princípov. Je zaručené, že peniaze bezpodmienečne a neodvolateľne prídu do fondu, áno alebo nie. Pretože ak a ten princíp eh, bezpodmienečne a neodvolateľne nebude zaručený, eh, tak eh, nebude zaručená investičná bezpečnosť a to ohrozuje nevyhnutnú účasť súkromných investorov. Tento garančný fond a jeho ciele žijú zo súčinnosti verejných investícií podporných investícií a súkromnej účasti. Druhý základný princíp je, že rozhodnotia musia byť nezávislé, nemôže tu byť nejaké politické hry, pretože aj inak súkromné investície a súkromné projekty sa nebudú realizovať. Je to spor nezávislé rozhodnutia a parlamentné, parlamentná účasť. E, spravodajcov nenavrhujú za, e, za, zasahovať do zadávania projektov, nie sú návrhe, návrhy e, zriadiť správu a riadenie, pretože my zasahujeme do rozpočtu a tým delegované akty a štruktúra riadenia nie sú v rozpore s nezávislosťou rozhodnutí. A tým som sa dostal k tretej oblasti. A v oblasti správy a riadenia, v oblasti podporných bank a priemyselných platformiem a tematických platformiem a v oblasti rozpočtu je potreba konať, kde po prvých analýze, tak ako to urobil Udo Bullman, e, treba hľadať spoločné kompromisy na dosiahnutie spoločných cieľov. No a ja e, žiadam všetkých, aby sme takto pokračovali na tejto ceste a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. A teraz eh, Eider Gutierrez Zabal, deňová spravodajkynia pre rozpočet. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je pravda, že nebudeme už opakovať to, čo bolo povedané zo strany spravodajcov, pretože už sme niekoľkokrát o tom hovorili a zdieľame veľa z toho z tej celkovej pracovnej línie. Ale predsa len by sme to mali využiť na to, aby sme vyslali isté odkazy na vonok. Ja som si čítala tie interpretácie, neviem, eh, <clears throat> či neviem, či neviem, aké sú tie interpretácie, či chceme v tom pokročiť alebo nie. Ja si myslím, že aj tých eh, pozmeňovacích návrhov bolo veľa. Myslím že tých 2000 pozmeňovacích návrhov poukazujú na záujem parlamentu, aby tento fond fungoval. Čiže určite z pohľadu parlamentu a z pohľadu výboru pre rozpočet eh, chceme veci, ktoré ktoré budú prínosom. Chceme fond, chceme, aby bol efektívny, chceme, aby jeho dosah bol pozitívny. Pokiaľ ide o Samozrejme, my skupina socialistov obhajovala to, že chceme minimalizovať dosah ktorý vytvorenie tejto garancie má na rozpočet a konkrétne pokiaľ ide o programy ako Horizon 2020 alebo Connecting Europe Facility. Čiže pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili v, so súhlasom spravodajcov, ale aj ako skupina, idú cestou zníženia dosahu, ale samozrejme bez toho, aby sme nejakým spôsobom eh, chceli eh, aby vzniklo riziko pre fond či garanciu. Chceme, aby došlo k zlepšeniu a v žiadnom prípade nechceme ohroziť plán, pretože plán musí fungovať a je to vec, ktorá bude prínosom pre EÚ. Tie dve rozpočtové línie, ktoré obhajujeme my za socialistov, je poprvé, nechcem, nemyslíme si, že je potrebné rozhodovať a priori odkiaľ pôjdu peniaze na vytvorenie záručného fondu. My si myslíme, že je oveľa logickejšie pracovať rok za rokom a mať v rukách rozpočtové informácie a informácie o potrebách jednotlivých programov, aby sme mali prehľad o tom, ako bude vyzerať rozpočet a potom uvidíme, odkiaľ budeme môcť brať rozpočtové prostriedky a kde budeme môcť obmedziť rozpočtový dosah. Myslím si, že v roku 2015 máme na, bude program ITER potrebovať 400 miliónov eur a potrebujeme toto peniaz, tieto peniaze, aby boli v záručnom fonde. A keby sme boli toto rozhodnutie prejli pre 4, 4 mesiacmi, nemuseli sme hľadať tieto peniaze inde. A to, toto nás mohlo napadnúť každý rok. Teda hovoríme, vytvorme záručný fond, ale poďme rok po roku potom, aby sme videli, kde sa peniaze vložia. No a tou druhou líniou, ktorú obhajujeme, je, že nemyslíme si, že by bolo dôležité hneď na začiatku vytvárať bezpečnostný vankúš 8 miliónov eur. Nám je, roz, na, podľa nás je rozumné, Ehm, mať istú, mať istú úsporu, istú rozpočtovú položku, aby sme sa zabezpečili, že keď bude potrebné, tak budú peniaze k dispozícii, ale tých 8 miliónov je podľa nás príliš obozretných. Je to otázka likvidity, pretože rozpočet, čokoľvek sa bude diať, um, garantuje 16 mili, miliard. Dajme, dajme teda do galančného Fordu my garantujeme 16 miliard a samozrejme ten rozpočet dáva viacero záruk než táto a dáva, dáva záruku aj pre e, mandát ECB. E Preto 8 až 9 blokujeme v rámci rozpočtu ako záruku, ale tento rozpočet dal záruku aj pre mechanizmu stability 60 e, miliónov eur a koľko bolo zablokovaných rozpočet? Nula. Teda tá záruka je a to naozaj je pilier Európskeho plánu pre investície. Preto ak znížime garančný fond, uľahčí to, potrebujeme hľadať najprv menej peňazí a potom v každom prípade, ak to bude potrebné, musíme tie peniaze potom tam dať. Čiže neohrozujme tento plán. To sú dva také odkazy, ktoré som chcela vyslať um, za skupinu socialistov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Lunes. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, predseda. Ako povedali niektorí kolegovia, ja nebudem opakovať to, čo už sme dnes počuli čo som povedal už v minulosti na predchádzajúcich zasadnutiach, rád by som povedal len tri veci. Pre každého je jasné, aká je, aké je stanovisko EKR k hlavným otázkam. Poprvé, chceme dočasný fond, čiže to chceme špecifikovať aj v texte. Predložili sme k tomu pozmeňujúce návrhy. Po druhé, tak ako povedali všetci kolegovia, treba si uvedomovať fakt, že fond FC sa nemôže využívať alebo nemôže smerom politizácie. Ja keď sa pozriem na niektoré pozmeňujúce návrhy kolegov, myslím, že ich pozmeňujúce návrhy sú niektoré veľmi dobré veci. Poprvé, EKR eh, chce sa vyhnúť v politizácii, to znamená eh, kontrolu, eh, kontrolu štátnej pomoci, po druhé štruktúra správy a riadenia. Áno, my by sme radi zrušili riadiaci výbor, ale chceme sa zameriavať na posilnenú, posilnený investičný výbor expertov. A myslím, že rovnaká logika eh, sa objavuje v viacerých pozmeňujúcich návrhov našich kolegov. Keď sa pozriem napríklad na pozmeňujúci návrh 837, eh, eh, pani Neuvenheisen hovorí o investičnom výbore, ktorý pracuje úplne nezávislosti 838 Bugerta Balca. Vidím tam nezávislé, nezávislý výber programov alebo projektov, a takže viaceré skupiny idú rovnakým smerom. Takže dočasný program bez politizácie. Tretia hlavná vec je, že hľadáme hospodárskú pridanú hodnotu. Takže ak chceme, aby súkromní investori investovali do tohto programu, treba zaistieť, aby to bolo pre nich zaujímavé investovať, ale opätovne vidím niektoré pozmeňujúce návrhy iných skupín, EPP, pán Hökmark, ktorý hovorí o, o komerčne Eh, životaschopných projektoch. Pán Balc eh, opätovne o projektoch, ktoré sú životaschopné z hospodárskej hľadiska, takže aj SAD hovorí o takýchto projektoch. Pán eh, Gualtieri, to je váš pozmeňujúci návrh, takže váš pozmeňujúci návrh 315. Myslím, že v tých hlavných otázkach, tak ako povedal pán Bulman, sa nám podarí nájsť kompromisy ale musí byť jasné, že pre nás politizácia je kľúčovým faktorom z toho hľadiska, že nemôžeme pripustiť žiadnu politizáciu. No a na záver, neustále treba opakovať, keď hovoríme o EFSI, že to nemôže byť alternatívou štrukturálnych reforiem a stabilných verejných financií v členských štátoch. Je dôležité, aby sme tento bod neustále zúrazňovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, moje pozmeňujúce návrhy zdôrazňujú potrebu dodatočnosti alebo adicionality. No a ďalším rečníkom je pán Ashworth. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem začať s niekoľkými poznámkami a pozorovaniami, ak môžem. Myslím, že toto je veľmi ambiciózny program. Myslím, že treba povedať, že bez jediného eura, ktoré bude vyplatené, tak oznámenia z komisia EIB posilňujú dôveru a tiež rast hospodárstva. Preto treba podporiť stanovisko komisie. Ja tiež chcem zdôrazniť, že plán FC na druhej strane nemôže narúšať, podkopávať viacročný finančný rámec alebo MFF. No a, a nemôže to byť spôsob ako zvýšiť MFF. Samozrejme dôležité sú detaily, treba doladiť trochu. Detaily a pozmejúce návrhy v tomto pomôžu na rovnako. E, ja by som chcel povedať, že čo sa týka obnovy e, hospodárstva EU je to taká trojnožka, to znamená skombinovaný efekt FC eh, a eh, to dlhodobý projekt na obnovu pracovných miest, ale bude to len obmedzené, pokiaľ členské štáty nebudú plniť eh, svoje projekty a príjmu vhodné programy hospodárskej obnovy v členských štátoch. Pozmejúce návrhy, ktoré sme predložili, objasňujú viaceré časti návrhu. Poprvé, vzhľadom na nevnutné rizika ma trochu znepokojuje. Nepokojujú zdroje financovania garancií. Ja poviem hlavne Horizont 2020, hovorili o tom viacerí. Myslím, že predložené boli vynikajúce pozmeňujúce návrhy a odporúčam ich obom výborom a po druhé, myslím, že distribučná sieť alebo metodológia eh, musí byť jasnejšia, a lepšie pochopená. Na záver, ja ako ostatní zdôrazňujem, že eh, pri eh, riadenie fondu nemalo byť politizované. Avšak by som poukázal na to, že by bolo korektné a správne, aby parlament ako spoluzodpovedný orgán ktorý je tiež vystavený rizikám, by sme mali zohrávať úlohu pri kontrole výsledkov a komisia IB by mali zaručiť výkonnosť fondu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za skupinu ALDE, pán Tremoza. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Dovolte dvojminútové vystúpenie z mojej strany. Všetci sme predložili naše pozmeňovacie návrhy. Chcem pripomenúť tri hlavné myšlienky. V prvom rade mm, ja ako liberál zo Stredomoria mm, musím uviesť isté priority. Všetci by sme mali sa zhodnúť na tom, že prioritou by mali byť cezhraničné projekty, keď sa, keď sa predklada plán. Samozrejme, my tieto projekty, my sa nimi musíme zaoberať, musíme sa snažiť mobilizovať súkromné investície, potrebujeme dať na stôl e, projekty s európskou pridanou hodnotou. Znamená to, že tieto projekty by mali byť schopné vytvoriť a, ekonomickú a sociálnu návratnosť v, v podobe pracovných miest. Za posledných 5 rokov sme vykonali obrovský kus práce v tejto komore. Mm, za posledných 5 rokov parlament, komisia a rada dohodli e, projekty 10E, 10T, čiže my sme identifikovali, teda my ako inštitúcie, e, sme analyzovali, diskutovali, hlasovali o projektoch s európskou pridanou hodnotou v oblasti dopravy. Boli to cezhraničné projekty, čiže myslím si, že ak si nepripomenieme prácu, ktorú sme uskutočnili počas posledných piatich rokov, ak nebudeme, ak ne, neprisudíme prioritu týmto projektom v investičnom pláne, tak riskujeme, že v niektorých členských štátoch bude v niektorých členských štátoch nezmenená situácia, keď sa bude diskutovať o investíciách. To je môj pohľad za skupinu ALDE a napríklad keď hovoríme, keď hovorím s niektorými kolegami zo skupiny ľudovcov, EPP, všetci hovoria, my nemusíme nič identifikovať, nemusíme nič mm, prioritizovať Nuž, možno to je dobré v prípade krajín, kde sa vyberajú investičné projekty na základe analýzy nákladov a prínosov, ale v niektorých krajinách sa tak nedeje. Čiže ja chcem pripomenúť, že pred dvomi týždňami sme hlasovali o správe a v, parlament eh, odsúhlasil projekt Castor v Španielsku a tento projekt nebol peniaze boli investované, ale bez toho, aby boli isté podmienky splnené. Teraz je tento projekt zablokovaný, pretože boli spôsobované problémy v dôsledku v tohto projektu na katalánskom pobreží. Čiže my, my musíme prisúdiť prioritu na, cezhraničným projektom a projektom s európskou pridanou hodnotou. Je to také taká naša posadnutosť. Myslím si, že musíme v to veriť. Žiadna iná skupina o tom takto nehovorí. Takže spravodajci vykonali dobrú prácu. Myslím si, že Musíme ďalej na tom pracovať. A výsť v ústretí požiadavkám tých, ktorí si želajú viac Európy, to znamená, že Európy, ale lepšej Európy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Roberto. Pán Torval tu myslím není. Ja by som ešte snáď len za GUE vyslovila vďaku spravodajcom. Čaká nás ešte veľa práce, samozrejme opätovne ako aj iní. Nechcem sa vyjadrovať ku všetkému, čo už bolo povedané. Trápi ma e, dosah, dosah na rozpočet. Mali by sme podporiť všetky zmeny, ktoré idú smerom k malým a stredným podnikom družstva. Ja sa obávam totiž, že malé a stredné podniky, družstva a sociálne podniky e, by, by ja sa obávam, aby naozaj eh, na nich boli obrátené tieto investície aby s týmto nebol problém. Potom, pokiaľ ide o výskum a vývoj, vidíme, že táto otázka bude motorom ekonomického oživenia a musíme sa ubezpečiť vzhľadom na to, že, meškame, že, že, že drobný ostatok v horizonte 2020, treba myslieť aj na túto otázku. Čiže ja potrebujem, že ja, ja hovorím, že potrebujeme inteligentné investície, treba transparentnosť, zodpovednosť a potrebujeme prístupnosť zabezpečiť, takisto potrebujeme aj rovnosť v každom aspekte, tak, ako t- tak aby tie regióny, ktoré neboli súčasťou plánu, aby boli súčasťou a aby nezrovnalosti neboli tak obrovské, ako sú dnes. Ja podporujem všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré idú touto cestou a ktoré sa snažia riešiť nedostatku, nedostatky v sociálnej oblasti. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Demesi. Pán Vali. Pán Demesie je tu? Pán Maraka? Pán Lambert? Mm, sme tu dvaja z rozpočtu a z Ekon, teda ja som tu na mesto pána Ekut. Kuta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nebudem <clears throat> opakovať to, že súhlasíme s tým, že Európa potrebuje silné investície, investície umožňujú štruktúrálne reformy a možno, že ne, neúplne zdieľame váš názor hľadne toho, aké štruktúrálne reformy potrebujeme, ale sú, súhlasíme s tým, že potrebujeme takéto niečo v Európe. Pochybujeme o mechanike, o mechanizme plánu, um, pákovie, pákový pomer, uh, Ehm, je pomerne optimistický. Myslíme si, že celkový objem programu je pomerne malý. Ja sa teraz zacielim na tri body ohľadne pozmenujúcich návrhov. Myslíme si, že by sme sa mali naozaj zamerať na investície, nie politickým spôsobom, ale mali by sme vzať do úvahy skutočnú pridanú ekonomickú hodnotu. Preto by sme boli za to, aby sme namierili investície smerom k cieľom stratégie Európa do roku 2020 vzhľadom na ich návratnosť pre ekonomiku, životné prostredie a tak ďalej. Ak veríme v Európu 2020, tak by sme mali na, na, zacieliť program týmto smerom. Mali by sme um, sa zacieliť na investície um, na také, ktoré sú najrozumnejšie, aby sme neinvestovali tam, kde už investície sú, aby sme, ich, aby sme investovali tam, kde investície chýbajú. Teda upozorňujem na návrh číslo 740. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, myslím si, že teraz veľké družstva majú prístup ku kapitálovým trhom, ku, k úverom. Myslím si, že je to, naozaj to potrebujú skôr malé a stredné podniky. Súhlasím s kolegyňou, ktorá povedala, že aj sociálne podniky by mali mať prínos z plánu. Nechceli by sme, aby, aby sa investovalo do technológií minulosti, nukleárnych a tak ďalej. Toto všetko je otázka minulosti. Mali by sme sa zamerať na budúcnosť a potom. A tam súhlasím s tým, čo povedal pán Ashforth Nechceme, aby, ako aby zákonodarcovia mikromanežovali tento program. My chceme biankošek. Preto sa si myslíme, že cieľom by, cieľ by mal byť zaramcovaný v nariadení a potom tie detaily by boli predmetom delegovaných aktov a delegované akty sú predmetom skrutínia mm, zo strany zákonodarcov. Myslíme si, že parlament a preto sme predložili návrhy v tomto zmysle. Parlament by mal mať primeranú úroveň prístupu k informáciám a um, od, odpovediam na otázky ohľadne riadenia a tak ďalej. My nechceme dávať eh, bianko šek. Pokiaľ ide o pravidelné správy, Eh, od tých, ktorí manažujú tento fond, aby teda nám, na, nám, nám mohli analyzovať dosah, aby sme aj my potom následne mohli zmerať, eh, či sú nejaké medzery medzi cieľmi a samotno, samotným presadzovaním a tak ďalej aby sme vedeli vyhodnotiť aj reálnosť plánu. Chceme sa ubezpečiť, že výbor pre FC bude zodpovedný za, za garanciu ohľadne toho, že budú prostriedky primerane využívané, a že budú využívaní prostredníci a tak ďalej. Podľa nás parlament by mal, by, by mal schválovať e, generálneho riaditeľa fondu a tak ďalej. Okrem týchto pozmeňovacích návrhov dovolte ešte k e, dovolte že pár slov k tomu, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky. Naozaj sa obávame, najmä pokiaľ ide o Európsku komisiu a jej, a teda európsky rozpočet, E, obávam sa, že berieme rozpočtové prostriedky z časti rozpočtu, ktoré už sú nasmerované k investíciám. Napríklad Horizont a Connecting Europe Facility sú investičné programy, čiže e, radi by sme lepšie pochopili tomu, respektíve chceme, chceme vidieť to, aby peniaze išli z iných častí rozpočtu a ne, ne, peniaze by, by nemali prichádzať z investičných programov, ktoré už existujú a ktoré aj fungujú. um, podporujeme, aby dohodu podpisovala komisia EIB a toto by malo byť prijaté delegovaným aktom, aby sa aby prebehlo primerané skrutínium zo strany zákonodárcov. Trošku nás tam trápi aj to, videli sme, ako Sovietský zväz a Čína pracujú, um, pracujú, nepracujú. Vieme, čo je centralizovaná správa. Vieme, že nie vždy je to ten najlepší spôsob a my si myslíme, že decentralizované riadenie projektov je veľmi dôležité. Je to dobré aj pre ľudí v teréne, pre, pre, pre miestne správy e, a tak ďalej, miestnych hráčov. Treba sa ubezpečiť, aby projekty naozaj aj priniesli ekonomickú hodnotu týmto spôsobom. E, k investičnému výboru. Podľa nás, e, ak tam budú len ľudia z financií, to nie je v správne. Nie je to len o oblasti financí, je to o pridanej hodnote pre, všetku spoločno, pre, pre celú spoločnosť. Je to sociálna pridaná hodnota, environmentálna pridaná hodnota, ekonomická pridaná hodnota. Investičný výbor by preto podľa nás mal odrážať túto skutočnosť. Túto skutočnosť. Nuž a na záver ešte jedna obava. Tak ako je to v súčasnosti nastavené, tak to vyzerá to tak, že tie krajiny, ktoré potrebujú najviac tieto investície, nebudú mať z nich vo finále prínos. Najmä pokiaľ ide o spolufinancovanie a pravidla financ- spolufinancovania, tam nás trošku trápi, že pravidlá stability a rastu, tak ako sú nastavené dnes, zabránia mnohým členským štátom, ktorí potrebujú takýto plán zabrania im v tom, aby vôbec takéto niečo Mm, využívali. Takže snažíme sa, aby um, opäť investícií neprúdili tam, kde, je už ich, kde, je, kde ich je už dosť a chceme, aby naozaj išli tam, kde sú potrebné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Maragal. Yes, thank you, president. Ďakujem, pán predseda. pokra- budem pokračovať v úvahe Filipa. Myslím si, že FSI má trošku problém s dôveryhodnosťou, to už bolo povedané zo strany správodajcov. Pre treba, aby bol tento projekt dôveryhodný, aby kriteria boli primerané, aby boli vybrané dobré projekty. Cieľom našich pozmeňovacích návrhov je, sú, sú projekty, ktoré by sme chceli, ktoré by mali byť zo strany fondu vyplácané. Treba myslieť na návratnosť, ale treba myslieť aj na príspevok k udržateľnejšej Európe. My navrhujeme systém presných kritérií. Chcem poukázať na e, systém skleníkových plynov, Chcem napríklad e, hovoriť aj o projektoch pre regióny, kde je veľká nezamestnanosť. Bol spomenutý projekt Castor. To, je, to bol práve projekt, ktorý išiel opačným smerom, než by sme si želali. Nezabúdajme na adicionalitu, EIB by mala vypracovať e, aj politiku, kde by boli vzaté do úvahy otázky, e, rodové aspekty. E, napríklad Azijská rozvojová banka má jasnú politiku v tomto smere a EIB by takisto mala pokračovať týmto smerom. No ale z pohľadu rozpočtu, odkiaľ prichádzajú rozpočtové prostriedky? Súhlasíme s tými, ktorí hovoria, že by sme že by sme mali využívať existujúce marže a flexibility v rozpočte a nie investičné programy, ktoré fungujú už teraz, ako napríklad CEF. Nezabúdajme aj na rozpočtový nadbytok, aj ten je veľmi dôležitý. Sme otvorení diskusii, súhlasíme s tým, aby boli využité rozpočtové prostriedky napríklad z ITERu, ale takisto mm, môžeme, sa môžeme zamyslieť aj nad kapom, môžeme, môžeme sa zamyslieť aj nad nastavenými stropmi, ktoré sú pre polnohospodárov napríklad nastavené. Um, viete, že to nie je ľahké. V zásade ide o komplexnú otázku, takéto niečo si zanalizovať, ale môžeme využiť aj, môžeme mobilizovať aj e, rezervu, ak to bude možné. Nuž a bude treba príjmať rozhodnutia rok po roku, teda každý rok, ako to už bolo povedané. Podľa nás Decentralizovaný systém je v tomto smere nesmierne dôležitý. Je to dôležité aj pre lokálnych aktérnov. Mnohé partnerstvá už existujú a preto tieto partnerstvá by mali byť do budúcna využívať. Pokiaľ ide o Európsky parlament a jeho zapojenie, jeho úlohu, či vymenúvanie generálneho riaditeľa. No už tam by naša úloha, tam, to by sme si mali zanalizovať, naozaj by sme mali do toho vstúpiť a komisia, pán predseda, už končím, Komisia vo svojom počiatočnom návrhu hovorí, že ak si želáme súkromné prostriedky, a ak ich chceme využiť v našich e-, e-, ekonomikách, nežiadajte kondicionalitu, ja si myslím naopak, že parlament by mal povedať, vytvorme rámec, mechanizmus pre súkromné prostriedky. Je to v našom záujme naozaj, aby ten efekt bol dlhodobý a aby sa znižovali rozdiely medzi jednotlivými, jednotlivými regiónmi. Treba myslieť na ekonomickú, sociálnu a environmentálnu agendu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chevalier est absent, je crois. Ďalší rečník eh, neprítomný, teraz ide pán Zali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Ja sa dotknem len tých bodov, ktoré sú pre nás dôležité, pretože kolegovia už mm, veľmi podrobne analyzovali mnohé aspekty. Poprvé, riadenie, governance. Ja nie som taký, už nie som úplne presvedčený, že by sme mali vylúčovať uh, jednotné politické riadenie fondu. Tento fond bol politickou voľbou, potrebujeme záruku, že tieto, záru, tieto investície pôjdu smerom k cieľom, ktoré boli nastavené. EBI, EIB um, neza, nezagarantovalo ciele a niektoré, niektoré projekty už tu odzneli. Kolegovia napríklad hovorili o projekte Castor. Pokiaľ ide o Talianska, spomeniem projekt eh, Passante di Mestre, ale samozrejme ten zoznam by bol oveľa dlhší. Podľa mňa je dôležité politické vedenie a v tom smere ide aj náš náš návrh, teda vo, výkon, v riadiacom orgáne by mal byť zástupca každého členského štátu a takto by sa sledovali ciele, ktoré boli nastavené. Nezabudeme, že tu ide o rast, udržateľný rast, nezabudeme na zelené energie. Pokiaľ ide o zodpovednosť, demokratickú zodpovednosť, accountability, to je ďalší zásadný bod. Či už ide o riadenie alebo investície. Táto tento parlament je volený priamo občanmi a parlament musí, e, musí mať v rukách demokratickú kontrolu. Mal, mal by mať posledné slovo, pokiaľ ide o schvalovanie investičného výboru, ktorý potom bude vyhodnocovať všetky projekty, ktoré budú predložené. Nuža, pokiaľ ide o typológiu investícií, náš návrh e, kvie v tom, že my si želáme mm, my si želáme investíciu do infraštruktúr, a chceme, aby bol, takto, chceme, aby bol fond venovaný z veľkej časti podpore malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky predstavujú obrovskú časť reálnej ekonomiky v celej Európskej únii. Je nesmierne dôležité sa koncentrovať na tieto podniky. Treba sa koncentrovať na inovna, inovatívne startupy, treba investovať do výskumu a vývoja. Toto sú všetko investície, ktoré garantujú nielen ekonomický pokrok, ale aj sociálny pokrok v stredno- a dlhodobom výhľade. Čiže pokiaľ ide o kritériá pre investície, už kolegovia povedali a ja myslím, že na tomto sa môžeme dohodnúť. Treba prisúdiť prioritu oblastiam, ktoré, v tejto, v, ktoré počas krízy, mm, do ktorých nebolo investované keď chceme, aby išla Európa jednotnou rýchlosťou, keď chceme, aby Európa, aby, aby tu mali všetci rovnaké možnosti, tak naozaj treba namieriť fond týmto smerom. Z tohto pohľadu chceme, si želáme väčšie zapojenie lokálnych subjektov, lokálnych vlád, ktoré lepšie poznajú situáciu v teréne, v jednotlivých regiónoch, ktorí presne vedia, kde sú investičné medzery v ich oblasti. No a ešte jedna vec, <clears throat> otázka transparentnosti. To je nesmierne dôležité. Najmä v, pokiaľ ide o e, nedávne, nedávne, nedávnu publikáciu EIB v oblasti transparentnosti ja sa obávam, že kritéria transparentnosti, ktorú EIB eh, zverejnila, eh, pohoršia vlastne. Ja si myslím, že v, tomto, v tejto oblasti by sme mohli hľadať nejakú, nejaký kompromis, aby aby skutočne tá transparentnosť bola zaručená. No a potom, pokiaľ ide o tú záruku, garanciu, ja nevidím, ako by sme mohli zosúľadiť cieľ, eh, zagarantovať podporu pre, pre mobilizáciu investíciu od súkromných investorov s postupom, s postupom, ktorý bude prebiehať každý rok, bez akékoľvek istoty. Ja myslím, že je dôležité nastaviť garanciu už hneď od začiatku, povedať si, ktoré fondy, z ktorých fondov sa bude financovať táto záruka, aby existovala istota počas celého procesu. V opačnom prípade riskujeme, že tu bude neistota z dvoch pohľadov z pohľadu fondu a záruky, teda neistota pre súkromných investorov a neistota aj v, pokiaľ ide o samotný rozpočtový postup. Ako vieme, mm, ako vieme, je veľmi, to, toto je vždy veľmi dôležité a, a nevždy je ľahké vedieť alebo nachádzať prostriedky v rozpočte. Podľa mňa je istota dôležitá hneď od začiatku. Je dôležité vedieť hneď, ako bude záruka financovaná, aby sme mali jasný pohľad na investície budúcnosti. Ja e, chcem poďakovať všetkým a potrebujeme ďalej pracovať. E, vieme, že čas tlačí, takže nie je to ľahké. Nie je to ľahké v takto nastavených termínoch. Takže ďakujem veľmi pekne. Fernandez, Bullman, nous avons fait le tour. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si teda spravodajcov, vypočuli sme si aj tieňových spravodajcov a teraz máme ešte čas na diskusiu. Pani Tomároz, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa, chcel ja by som sa chcela poďakovať spravodajcom a chcem im poskytnúť podporu, pretože vychádzame z dobrých základov. A chcem takisto podporiť tú istotu, ktorú spomenul pán Karas, pokiaľ ide o vyjadrenie tej vôle parlamentu. Pokiaľ ide o to, aby sme dospeli skutočne k cieľu, ktorý sme si stanovili. A máme tu ešte niektoré body, o ktorých by sme mohli hovoriť a chcela by som spomenúť tri to znamená, ako by sa ten fond dal zlepšiť. Poprvé, ako členka výboru pre rozpočet samozrejme sa zamýšľam aj nad tým, aký tento plán bude mať dopad na rozpočet. Tie záruky Európskej únie sú dobrou vecou a je veľmi dôležité, aby sme tieto záruky pripravili a takéto fungovanie jednoducho nemôžeme spochybňovať. To znamená, ide o modality, ide tu o tie rozpočtové oblasti, ktoré sú tu vo všeobecnosti, to je problematické, to vieme všetci. A keď napríklad tu sa pozrieme na, ten, na tú vedeckú radu, Európsku vedeckú radu. Ak to chceme do toho začleniť, tak to súvisia s horizontom 2020 a s tými problémami, ktoré tu máme, tie musíme jednoducho vyš, vyriešiť. Veľmi dôležité je, aby tie finančné prostriedky a ich pridelovanie boli dobre naplánované, a nemôže to viesť nejakej nestabilite eh, voči voči investorom, ale ak tento garančný fond má byť napojený na európsky rozpočet, tak vlastne tu máme relatívne veľkú zábezpeku, ktorá takto bude poskytnutá. A takto vlastne tu budú stále nové možnosti, e, ako sa budú môcť peniaze doplňať do tohoto fondu. Tých 16 miliard, ktoré tu máme pri tom garančnom fonde, tých by sme sa nemali dotýkať, na to poukázal pán Fernández právom, ale tých 50%, ktoré by mali byť naviazané na rozpočet, nechcem eh, byť polemická, ale myslím, že to je také číslo, ktoré ako keby sme si z brucha vybrali. Mohli sme si vybrať aj 30, 40, aj 25 a to by nič nezmenilo na tom, ako tie mechanizmy majú fungovať. A v neposlednom rade by som sa chcela vyjadriť aj k tej kondicionalite. Tu je veľmi dôležité, aby sme nevyňali nejaké projekty vopred a priori. Nesmieme zabúdať na to, že tu máme určité ciele, ktoré týmto spôsobom sledujeme, predovšetkým pokiaľ ide o cieľ zamestnanosti a aby to, že tu nemáme žiadnu kondicionalitu pri zamestnanosti, tak to je trošku problematické. Zároveň by som chcela pripomenúť následovné. Keď e, budeme hovoriť o horizonte 2020, alebo na tom prepojení, alebo na Connecting Europe Facility, tak vlastne sa uberáme cestou rizika, že jednoducho sa nám nepodarí dosiahnuť to, čo chceme. A pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu v sociálnej oblasti, to je veľmi dôležité. A regionálne banky a lokálne investičné banky, k tomu by som ja mala otázku. Decentralizácia je dôležitá, pretože sú to práve regionálne a lokálne banky, ktoré dokázali, že majú najlepšie kontakty s tou strednou vrstvou podnikateľov, malými a strednými podnikmi. A to sú tí, ktorí zamestnávajú najviac ľudí. Takže tu ešte musíme urobiť prácu, aby sa to zlepšilo. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Detre. ktorý je tieňový spravodajca vo výbore pre rozpočet. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hovorím teda pána, v mene pána Torvalca, ktorý je tieňový spravodajca v výbore pre rozpočet, ospravedlňujem sa za neskorý príchod. Prvý bod, ktorý by som chcel zdôrazniť, vážený pán predseda, fond FC, tak ako ho navrhuje pán Juncker, je novým nástrojom. A nový nástroj k nemu nesmieme pristupovať tak, že sa budeme snažiť všetky tradičné prvky znovu do ňoho dať, tak ako sme zvyknutí z minulosti z tých programov. Ak je tu niečo nové, tak to musí byť nové. A preto nie je možné, aby tie všetky právne predpisy, ktoré sme tu mali, aby sa do toho vkladali všetky možné právne predpisy, ktoré máme obsahnuté v iných programoch. To znamená nový nástroj, nový prístup. Takže to je to, čo by som chcel spomenúť na úvod. A pokiaľ ide o tie kritéria, a pokiaľ ide o tie kritéria, pokiaľ ide o výbor projektov, tak to musia byť také kritéria, ktoré vlastne by mali pri, zabezpečiť tú pridanú hodnotu. Ide tu o nástroj, ktorý má podporovať investície. Ide tu o podporu investícií takého typu, ktoré sa nedajú podporovať iným spôsobom. Zároveň ide o investície, ktoré prinášajú zo sebou určité riziko. O takéto investície nám ide a pri takýchto vysokorizikových investíciách nikto nedokáže povedať, aké tie riziká budú. V oblasti internetu, keď sa v tom začalo robiť výskum, tak sa takisto nedalo veľa kedy povedať, že ako sa celá táto oblasť bude vyvíjať, či sa tie investície vyplatia alebo nie. A teraz máme za sebou už veľký náraz celej tejto branže týkajúcej sa internetu Takže musíme sa postarať o to aj my, aby strategické ciele tohto fondu boli v plnej miere naplnené. A tieto ciele musia byť ruka v ruke s všeobecnými cieľmi, ktoré máme e, v Európskej únii. A po tretie, ak tento fond skutočne má priniesť niečo nové, nad rámec toho, čo už tu máme, tak sa musíme postarať o to, aby tie orgány tohoto fondu boli jednoducho oslobodené od nejakého vmiešávania sa politického charakteru. Jeden z návrhov je tu, aby boli, boli obsiahnutí predstavitelia členských štátov. Ale čo chceme, aby tu bola aby jednoducho tu každý členský štát mal nejakého styčného dôstojníka v tomto, tejto rade, aby sa tam reprezentovali tie regióny a aby sa vyjadrili v prospech svojich regiónov. To je jednoducho v rozpore s logikou, ktorú sme pri, na začiatku, pri začiatku spúšťania tohto fondu prezentovali. Takto to nepôjde. Politické nevmiešavanie sa je dôležitým princípom. A v súlade s týmto princípom by som chcel povedať aj nasledovné. Nie sme spokojní s tým, ako by sa mal parlament akú pozíciu má parlament, pokiaľ ide o vymenúvanie tých expertov. Nebudeme predsa my tu hodnotiť expertov, ktorí budú vyberať tie projekty. Aké kritéria chceme my? Ide tu o politickú príslušnosť, alebo ide tu o ich životopisy? Čo tu my chceme evaluovať? Ja si nemyslím, že my nemáme na to kapacitu a nemyslím si, že to nie je ani naša úloha. Našou úlohou je zabezpečiť fungovanie tohto nástroja v tom zmysle, aby tento nástroj fungoval tak, ako má. A preto mám veľkú výhradu, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy spravodajcov, ktorí sa vyjadrili k tomuto problému. To znamená všetkému, čo sa týka intervencie nášho parlamentu, pokiaľ ide o výber odborníkov a expertov. Takže tu sa chcem celkom vehementne proti tomuto vyjadriť. A pokiaľ ide o financovanie, Dôležité sú mechanizmy, ktoré budú v týmto financované, ale predovšetkým aj tie garancie, záruky, ktoré vlastne sú za tým. A tu na jednej strane teda máme dôležitú úlohu Európskej investičnej banky, potom tu máme záruky vo výške 8 miliárd a 8 miliárd tie budú zmobilizované z rozpočtu. Sú tu určité obavy, my však nemáme obavy. My, máme, my sme presvedčení, že to je dobrá suma. A ako sa tieto garancie budú teda financovať, v tomto ohľade jednoducho ja sa môžem pripojiť iba k tomu, čo tu povedali ostatní. tom by mysle, že komisia CEF a Horizon 2020, e, že to chcú využiť, tak to môžeme podporiť. Každý rok musí sa urobiť potrebné v tom zmysle, aby tento fond bol naplnený peňažným obnosom, ale predovšetkým, než sa využijú peniaze z týchto dvoch inštrumentov, nástrojov, tak musíme sa pozrieť na to, kde by sa tie peniaze ešte dali inde nájsť. Ja viem, že sú tu určité obavy zo strany niektorých kolegov. Hovoríte napríklad, že článok 18 a 19 oslabuje, oslabujú teda našu dôveryhodnosť. Tomu tak nie je. Pretože čo je dôležité? Dôležité je, aby komisia každý rok urobila všetko preto, aby sme mali potrebné prostriedky k dispozícii, z ktorých sa budú financovať potom tento fond. Článok 18 a 19 neprinášajú žiadnu záruku vo vzťahu k tomu, akým spôsobom by sa teda využíval CEF a Horizon 2020. To znamená, že potrebujeme teda princípy každoročné kontroly rozpočtu a nemôžeme sa tu nehať vydierať. Nemôžeme sa nehať vydierať tým, keď niekto hovorí, že ak sa nebudeme držať článku 18.19, že bude celý fond nedôveryhodný. A ešte ďalšia vec, kde sme sa nedohodli na 100%. Či my sme za spoluprácu komisie a Európskej investičnej banke na úrovni právnych aktov. Sú tu určité výhody, ktoré s tým súvisia, pretože to je postup, ktorý už poznáme, ale na druhej strane pri delegovaných právnych aktoch máme aj určitú neistotu, pretože Európsky parlament môže delegovaný právny akt ukončiť. A čo sa udeje potom? Z toho, dvo, z toho vlastne vyplýva aj moja otázka, respektíve moja prozba, želanie. Predtým, než sa do toho pustíme, by sme jednoducho mali poriadne diskutovať o tom, či to skutočne je účelné. A chceme dosiahnuť čo možno najväčšiu mieru transparentnosti, parlamentnú kontrolu, ale k tomu tento nástroj nie je potrebný. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som spravodajcom vo výbore pre kultúru a vzdelanie tejto téme. Je to teda tak povediac mikrovýbor v súvislosti s týmto fondom, ale aj napriek tomu by som chcel sa vyjadriť v tejto diskusii k tomuto dôležitému projektu, o ktorom sa dnes hovorí. Ja by som veľmi jasne chcel povedať, že je to fond, ktorého štruktúra nie je a nemôže byť veľmi komplikovaná. Vidím tu túto hrozbu a ďalej mám pocit, že všetky politické skupiny sa snažia finančné prostriedky o nich diskutovať na novo, tiež sa diskutuje o pákovom efekte a tak ďalej. A ja musím povedať jednu vec k tomuto, myslím, že ale mm, o tom v tomto výbore ani nemusím veľmi hovoriť. Hospodársky rozvoj v Európe sa dá zaistiť len vtedy, keď udržíme zamestnanosť, udržíme nízke dane a budeme mať spoločnú energetickú politiku. Dobré zásobovanie energiou. Teraz diskutujeme o novom fonde, ale súčasne sa hovorí, že potrebujeme napríklad minimálnu mzdu pre vodičov nákladných vozidel. A k tomu môžem povedať, že v Európe môžeme dosiahnuť veľa pre naše hospodárstvo, ale keď nezastavíme narušenie vnútorného trhu, tak to bude mať za následok celoplošné škody až v takom rozsahu, že tento fond nebude môcť rozvinúť svoj účinok. Spravodajcovia majú pred sebou veľmi veľa práce, majú skutočne plné ruky práce, je to obrovský projekt, no a ja opakujem ešte raz, prosím, stiahnite pozmeňujúce návrhy, ktoré vec a systém komplikujú. Ďakujem pekne. Pani, pani Moody, pani Claire Moody, Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja ďakujem spravodajcom za ich eh, prácu, ale tiež by som rada povedala, že ja nadviežem na iné body a totiž to je myšlienka, že parlament by prišiel, nedospel k dohode a implementácii, ne, nerozhodol o implementácii v dohodnutom pracovnom čase. A myslím, že no, aj toto zasadnutie je dôkazom toho, že chceme dosiahnuť dohodu. Pozmejúce návrhy, ktoré boli e, predložené, predstavujú, že kolektívne vedomosti, skúsenosti a dos, dokazujú to, že všetkým nám ide o rast a zamestnanosť EU. No a na záver, by som chcel povedať, že to vec zaistenie toho, že tu bude adicionalita a to treba, aby bolo zaistené, že nevíme e, prostriedky z oblasti, e, ktoré už prispievajú k agende rastu a zamestnanosti, a to hlavne Horizon 2020. No a rovnako tá kontrola toho, že sa dosahujú výsledky, e, ktoré si stanovil tento program. Na to treba jasné kritériá a informácie a schopnosti hodnotiť implementáciu a výsledkov toho, čo sa dosiahlo pomocou investičného plánu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Moska. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi doplniť ešte zo pár ďalších pripomienok Začnem mne srdcu blízkou otázkou. Myslím si, ako to už bolo veľakrát povedané, myslím si, že dávame, ponúkame dôležité, dôležitú injekciu oživeniu, ale oživeniu aj našej inštitúcie. Všetci vnímame ťažkosti v tom, že inštitúcie by mali znovu nadobudnúť dôveryhodnosť z očí voči verejnej mienke a tak ďalej. Preto tento fond by mal byť využívaný aj na to, aby sa aby posilnil toto naše úsilie. Preto podľa nás pozornosť by mala byť venovaná zlepšeniu visibility, či už ex ante alebo ex post, aby sme sa snažili porozumieť tomu, ako by táto práca, táto operácia mohla mať vplyv na lepší život našich občanov a našich podnikov? Toto je taká filozofia, e, ktorá by nám mala určiť tempo, určiť smer, ktorým sa musíme vydať aj pri predkladaní pozmeňovacích návrhov. Chceme dať chceme aby nám občania dôvero, dôverovali. Čo tým myslím? Nezabúdajme na kritérium doplnkovosti, pokiaľ ide o investície, ktoré treba vynaložiť. Treba ale myslieť aj na to, že kontinuita by mala byť tiež zaručená. Treba sa mať na pozore Treba zaručiť kontinuitu. Po druhé, malé a stredné podniky sú mi srdcu blízke. V, malých, v pozmeňovacích návrhoch sme sa snažili zapracúvať odvolávku nielen na malé a stredné podniky, mikropodniky, ale aj na klastre a celé siete podnikov pretože takéto druhy podnikov, takéto subjekty v Európe existujú. Preto treba mať na zreteli e, všetkých. Musíme zabezpečiť, aby všetci mohli využiť e, prínos e, programu. Myslím, že je dôležité, aby sa lepšie zadefinovali cezhraničné aspekty, cezhraničné programy, preto nezabúdajme že v tomto smere je dôležitá koherentnosť politík a preto my musíme lepšie vedieť porozumieť tomu, ktoré sú to tie cezhraničné projekty a aké sú ich charakteristiky. Myslím si, že to celkovo môže napom- napomôcť aj politickej koherentnosti EÚ je dôležité, aby sa nezabúdalo na rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Je jasné, že sú krajiny, kde existujú investičné medzery a preto je dôležité, aby sa vzali do úvahy možnosti jednotlivých krajín, krajín, kde je obrovská nezamestnanosť, kde rast nie je taký obrovský, ako by mal byť. Preto je dôležité odvolať sa aj na tieto skutočnosti. No a úplne posledný bod je dôležité, a už to bolo povedané, treba hovoriť jasnou rečou, pokiaľ ide o legislatívu EÚ v oblasti štátnej pomoci myslela som, že je dôležité, aby som to tu nadniesla, aby sme na to nezabúdali pri definíciách, pri analýzach, ktorým sa budeme venovať. Ďakujem. Si, je ne vois pas d'autres demandes. Ďakujem pekne. Zdá sa, že nikto sa už než nehlási o slovo. Takže ešte vyzvem zástupcu komisie aby komisia predložila svoje stanovisko. Ďakujem panu Angelovi aj pani Mareš Marakan, ktorá zastupuje Európsku investičnú banku. Bude hovoriť potom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád sústredil na 5 bodov rozpočet, governance, štátnu pomoc, hodnotiace správy a trvanie alebo existenciu dobu trvania fondu. Rozpočet tým začnem, pretože viem, že názory na to sú stále zmiešané v parlamente. Komisia je absolútne presvedčená, že parlament nemôže len tak eh, plán financovania a povedať aj, že ostane to na každoročné diskusie o rozpočte, aby sa rozhodlo o tom, ako bude financovaný garančný fond. Takéto rozhodnutie podľa nášho názoru by bolo dokonca nelegálne, keďže článok 3 eh, 10 zmluvy nás núti, hovorí, že treba zaistiť eh, všetky nariadenia, ktoré sú prijaté, eh, pasovali do viacročného finančného rámca a nemáme potrebnú maržu v rozpočte. Nebudem opakovať argument, o ktorom, ktorý som hovoril e, na posledy v Štrasburgu, na našej kapacite na zaručenie e, predvydateľnosti financovania alebo uh, e, úveru. Doplním len pár vecí. Niektorí z vás sa pýtali, prečo uh, nezoberáme peniaze z GRU 1B. To by znamenalo zmenu viacročného finančného rámca a to by bolo veľmi riskantné a delikátne. Zať peniaze, zjať peniaze z rezervy a výkonnosti štruktúrnych fondov by si zase žiadalo zmenu spoločných alebo merenia spoločných e, ustanoveniach fondov. No a prijatie tohto nariadenia e, bolo Eh, uskutočne po 67 trialógoch, takže zmeniť toto nariadenie by otvorilo v každom prípade Pandorinu skrinku. Nástroj flexibility, o tom, o tom ste tiež viacerí hovorili, viacročný finančný rámec nariadenie o ňom je veľmi jasné. Nástroj flexibility je možné využívať len v rámci ročného rozpočtového postupu, po tom, čo všetky možnosti redeploymentu boli vyčerpané a nedajú sa používať na také financovanie, ako, to, to, o ktorom hovoríme teraz. Takže opätovne sme v okruhu 1A a tam je situácia veľmi jasná. Ak chceme chrániť Horizon 2020 a nástroj Connecting Europe, tak následok je, že potrebujeme obrovské škrty v ostatných programoch. To začína Erasmom. Chce parlament zoškrtať rozpočet programu Erasmus? No a čo sa týka výšky garančného fondu, ja nikoho nevydieram. Ja hovorím o programoch, ktoré sú v kruhu 1A. Je tam Erasmus Galileo Fiscalis sú to malé problémy, programy, veľké oblaky sú v Horizon 2020 a nástroj Connecting Europe, čo je 70% 1A. Čo sa týka výšky garančného fondu, myslím, že potrebujeme tri veci. A to tiež zaistiť adicionalitu, ako mnohí z vás povedali. Toto je zdieľaný cieľ Komisie parlamentu a rady. A na zaručenie adicionality potrebujeme vytvoriť rámec, ktorý umožňuje aj B, postupovať väčšie rizika. Ak začneme znižovať výšku garančného fondu, tak je eh, úplne jasný signál, či chceme robiť veci inak ako doteraz. Po druhé, potrebujeme eh, zajistiť predvydateľnosť, plánovateľnosť rozpočtu EU. Ako viete, rokovania o rizikách, eh, ktoré medzi komisiou a IB, dospeli k záveru, že tu riziko stále vo výške je približne 6,5 miliardy eur. A ja chápem, že niektorí z vás sa eh, možno povedia, prečo neobmedzíme eh, garančný fond na 6,5 miliardy eur. Úprimná odpoveď je, že toto je len odhad na základe štatistickej pravdepodobnosti ale prax ukáže, aké straty skutočne objavia. A to je lepšie. Máte istý istú poistku, tak aby sme e, neskončili, aby sme nás nečakali zlé prekvapenia. Na posledný dôvod, zoškrtanie, e, teda už e, sa vyjadrili k tomu, že len veľmi nízke verejné financie podporujú, sú za týmto plánom, tak ja neviem, ako by si médiá interpretovali rozhodnutie eh, zoškrtať jedinú jasnú obálku a to je eh, práve bola tohto plánu. Niektorí z vás poukázali pán Fernández ste veci, ako napríklad eh, dopad na toky A, náročný fond, sú veci, ktoré môžeme preveriť. Tiež sa poukázalo na možnosť doplnenia nejakej expresnej randevu doložky, revízna alebo revízia polovici existencie. To sme ochotní, o tom sme ochotní rokovať. No a čo týka parlamentu, tak my vás chceme strihať preto, tým, aby sme boli plne s delegovaným aktom. Ak to tak bude, tak sa vystavujeme riziku pripomienok z 28 členských štátov, 12 výborov parlamentu, ktoré pracujú na tomto pláne, ak to tak bude, tak na záver nás čakajú veľmi dlhé, zdlhavé diskusie tom, Zatiaľ, čo chceme plán implementovať pomerne rýchlo. Ja chápem pripomienky niektoré z vás, ktorí hovoria, že nechcú vystaviť nejakú bianko zmenku. Ja, preto jasne treba sa zaoberať zárukami na to, aby ste mali informácie dostupné, aby sme reagovali, aby sa reagovali na naše obavy. K otázke možnosti participovať na úrovni e, FC a riadiaceho výboru pre členské štáty na súkromný sektor. Návrh komisie je to tu možné, aby som sa len upozornil, že to nie je bezprecedentné vo viacerých prípadoch. Dnes súkromný sektor participuje spolu s verejným sektorom, ako napríklad Európsky investičný fond, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri implementácii tohto plánu. Ak parlament zdieľa názor, ktorý vyjadrá tiež rada, že by bolo lepšie obmedziť participáciu na participáciu EU a EIB a obmedziť členstvo v riadiacom výbore, tak komisia v každom prípade to rada zohľadní k investičnému výboru. Už minule som povedal naše, naše obavy e, z politizácie výberového konania pre členov investičného výboru. Členovia musia byť plne nezávislí. Je to skutočne základný kameň nášho návrhu. Ak o tom vzniklo aj najmenšie pochybnosti o tej nezávislosti, e, tak e, my sami odpilíme ten konár pod sebou a skomplikujeme to súkromné financovanie, ktoré chceme prilákať. Takže mali by sme sa vyhnúť rizikám, tak ako povedal pán Depre, expert musí vyberať experta. Ja osobne sa venujem investičnému plánu od septembra. Úprimne povedané, aby som nedokázal vybrať právnych expertov, na výskumné financovanie. Skutočne treba osloviť ľudí, ktorí sú sami experti v tejto oblasti. Niektorí z vás povedali, že potrebujeme posilniť nezávislosť a komisia to skutočne podporuje. My sme ochotní s vami spolupracovať, tak aby sme zaistili, že nariadenie je silné a aby bola zaistená nezávislosť. Vy ste vyjadrili obavy z toho, aby sme mali správnu zmes kompetencií v investičnom výbore, je to obava, ktorú s vami zdieľame. Treba zaistiť, aby sme mali nevyhnutné poznatky o geografickom trhu, sektore, investičnom výbore. Na no každom prípade sme ochotní spolupracovať s parlamentom, aby sa zaistilo, že pracovanie nariadenia to zaistí k výkonnému riaditeľovi. Komisia zohľadňuje žiadosť Európskeho parlamentu, aby zohrával, väčšie, aby zohrával väčšiu úlohu pri výbere tohto riaditeľa. to je zaužívaná prax. V s rozhodnutiami z minulých rokov a sme ochotní pracovať solidný návrh čo sa týka regionálnych eh, bank, tak ako viacerí z vás povedali, nie je tu žiadna centralizácia projektov eh, v nariadení, ktokoľvek môže poslať eh, projekt do EIB a tá dospeje na ten projekt je dobrý, a že to nemôžu robiť si bežných aktivít a že si to bude vyžadovať aktivity únie, tak sa to pošle na investičný výbor a investičný výbor predloží e, svoj názor. Avšak je to nejaké filtrovanie žiadosti a žiadna povinnosť, aby vznikol nejaký centrálny bod v členských štátoch. Akýkoľvek miestny orgán súkromný pomotor môže poslať svoj projekt a preverí sa to úplne nezávislosti. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, vieme, že ide o dôležitý bod. Komisia pracuje na usmerneniach ohľadne štátnej pomoci, ktoré budú platiť v tomto prípade, aby ehm, všetky postupy boli v súlade s pravidlami štátnej pomoci, usmernenia nema, nezamýšľame nejak ďalej um, dať nejaké ďalšie bremeno na plecia tohto plánu, snažíme sa o konzistentný prístup, snažíme sa o vyhnutiu sa, o vyhýbanie sa duplicite, nechceme nadmernú kompenzáciu. To sú princípy, ktoré jednoducho budeme rešpektovať v každom prípade. Pokiaľ ide o kontrolu konzistentnosti v súvislosti so štátnou pomocou zo strany investičného výboru, no už myslíme si, že budeme môcť urýchliť investície. Dnes, keď členský štát chce projekt spolufinancovať, tak to trvá takmer rok získať súhlas DG Komp. No a vzhľadom na túto kontrolu konzistentnosti zo strany investičného výboru DG Komp bude môcť odsúhlasiť spraviť do dvoch mesiacov, ale nikto by sa nemal obávať štátnej pomoci. E, práve naopak, to by malo, byť, malo predstavať zrýchlenie celého procesu v porovnaní s dneškom. Pokiaľ ide o vyhodnocovanie a správy, mm, áno, mnohé, mnohé mm, pozmeňovacie návrhy idú cestou posilnenia tohto vyhodnocovania a monitorovania. My, sme, my si skúmame vaše návrhy pozitívnym okom, tak povediac. Pokiaľ ide o trvanie fondu, ehm, pán, pán, áno, už končím, pán predseda, hovorí rečník, mm, mm, tá záruka bude môcť byť opätovne používaná. Z diskusie s radou sa zdá, že členské štáty viac menej takisto idú smerom, o ktorom ste aj vy mnohí hovoriť, hovorili. Mm, toto všetko je nové. Po troch rokoch preto bude musieť nastať dôkladná revízia a potom sa uvidí, či sa budú veci meniť, upravovať a to je v súlade so zásadou zdravého rozumu. Komisia to môže len podporiť. Ja chcem poďakovať poslancom parlamentu za záujem ktorí vyjadrili a myslím si, že tých 2000 pozmeňovacích návrhov hovorí jasnou rečou. Je vidno, že je to prioritou pre komisiu aj pre parlament. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Vaše vyjadrenia určite kolegov oslovili. Chcem, uspoko- chcem upokojiť spravodajcov, určite dostanete slovo. Klukajc. Ďakujem. Ja oceňujem rozumný prístup komisie, ale tá arogancia, ako sa tu tá pozícia obhajuje, tak to je jednoducho neakceptovateľné. Áno, máme tu dohody, ale máme tu takisto kontrolu rozpočtov a otázka je, ako sa vlastne tie prostriedky z nevy, nevyčerpaných marží e, použijú, tak to je postup, ktorý tu máme. E, Máme tu rozpočtovú flexibilitu pre, viac, pre všetky programy. To chcete teraz takto odstrániť? Iba preto, že máte strach, že táto garancia 8 miliard nebude dostatočne zabezpečená. My ju chceme zabezpečiť, ale chceme tu mať aj čistosť postupov. A preto vám odporúčam, pozrite sa prosím vás na to, čo sme v minulosti vyrukovali, ako sme to vyrokovali, aj za spolupráce Komisie Galileo ITER, alebo pri konjunktúrnych balíčkoch, ktoré sme tu mali ešte pri Barozovej komisii. Ak bude takto postupovať, tak jednoducho stratíme čas a jednoducho budete vy na vine, že sa to nepodarí. Takže jednoducho, toto by sme tu nemali opakovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Brugge. Teraz zostane slovo pani Baragana. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým poslancom parlamentu za to, že nám dali túto možnosť dnes, že sme si mohli vypočuť vaše názory. Ďakujeme aj za podporu, ktorú ste vyslovili EIB ako kanálu pre tento fond my určite neberieme na ľahkú váhu takúto zodpovednosť a chcela som, aby ste to vedeli. Ja som si vypočula vaše vyjadrenia a myslela som na vetu, ktoré používajú moje deti doma a je to reduce, reuse, recycle. Znižujte, opätovne používate a recyklujte. Teda e, znížiť prístup k verejným fondom, zatiaľ čo sa budú, zatiaľ sa budú posilňovať investície. O tom tu dnes hovoríme. Potrebujeme zamestnanosť, rast, potrebujeme dlhodobú konkurencieschopnosť únie. Zniž, znížiť využívanie finančných prostriedkov pri plnej podpore investícií. Opätovné využívanie v, v tom zmysle, že vďaka, vašich, ana, vďaka vašim analýzám a dúfame, že teda sa nám podarí tých 16 miliard získať, budeme, budeme mať 5 miliard kapitálovej kapacity a s týmto zmobilizujeme 6 60 miliard jednotlivých krokov. EIB bude prispievať prispieje 60 miliónmi peňažných prostriedkov, teda to je vďaka A, trojtému AEIB, garancie, budeme môcť mobilizovať kapitálové trhy, budeme môcť kap- mobilizovať financovanie, ktoré je potrebné. A ďalšou kapacitou EIB je to, že budeme môcť um, investovať všetkých našich, všetky naše ľudské zdroje, ktoré na to máme, všetky naše, um, všetky naše zdroje. Hovoríme aj o na, namiesto grantov hovoríme o úveroch a namiesto subvencií hovoríme o garanciách. A to sú všetko um, preplácateľné nástroje. Čiže chcela som sa ešte vyjadriť k trom otázkám a prvou z nich je to, že záruka, ktorá sa poskytuje EIB, musí byť, musí byť spolahlivá. Um, ehm, hovorili ste o spolahlivo neodvolateľnej, áno, na to, mus, na to musíme pamätať. Ďalej musia byť platby dobre načasované a nezabúdajme, že záruka by nemala byť roztrieštená Príjemcami záruky by mala byť EIB. EIB bude spolupracovať s národnými bankami, bude spolupracovať e, s národnými a odvetovými platformami. Ale potrebujeme vedieť, kto je, tým, kto je zodpovedným za tých 315 miliard a mala by to, v tomto prípade by ste sa mali pozerať našim smerom a smerom na komisiu nefragmentujme zodpovednosť. Hľadáme aj súlad s EU politikami. Hľadáme a ďalej veľmi dôležité, aby sa netrieštili e, finančné trhy, pretože to by nepomohlo dôveryhodnosti, o ktorú sa všetci snažíme. Chcela som sa ešte venovať doplnkovosti. To je určite dôležitý aspekt. E, určite nehovoríme o business as usual v prípade EIB, nezmenenie situácie. Treba financovať a ak financie nebudú k dispozícii vôbec, tak by sa nemalo financovať. Ale ak financie nebudú k dispozícii za rozumných podmienok, potom malé a stredné podniky budú mať problémy s prístupom k financovaniu, nad ktoré, ktoré by malo byť dlhšie než 6 mesiacov. Nám ide o to, aby sme podporili malé a stredné podniky a startupy v ich raste. Hovoríme aj o tom, že malé a sedné podniky sú hlavným zamestnávateľom v Európskej únii. Viete, že z každých 4 eur, ktoré budú mobilizované, najmenej 1 euro pôjde malým a stredným podnikom. A to sa udeje cestou Európskeho investičného fondu a Ďalej ste sa pýtali na to, ako vyzerá distribučná sieť. Nož distribučná sieť je EIB a EIF. Toto nastavenie treba posilniť a to bude cez nás. A to už je k dispozícii. Je to distribučná sieť, ktorá existuje. No a doplnkovosť. Mm, dovolte mi len opätovne zopakovať, že projekty musia byť vyberané na základe ich na základe ich návratnosti, na základe eh, environmentálnych aspektov a opätovne tu my už máme skúsenosť. My už financujeme približne 500 projektov ročne a takto budeme ešte okrem toho diskutovať ďalších 150 až 200 projektov ročne. Skúsenosti už máme využijme to, čo už v rukách máme a nesnažme sa stavať niečo na zelenej lúke. Riadenie, governance, pre nás je dôležité, aby bola štruktúra riadenia jednoduchá, štíhla, aby tam neboli, aby, aby, to, aby riadenie bolo komplexné, aby tam nebolo veľa vrstiev. Riadiaci orgán považuje návrh za vyrovnaný, investičný výbor. Áno, súhlasíme, že tam by mal výber prebehnúť na základe technických, na základe technických aspektov. Potrebujeme, potrebujeme riešiť aj to, potrebujeme riešiť aj potreby v jednotlivých regiónoch, v jednotlivých oblastiach únie. Investičný výbor by mal mať mandát, ktorý súvisí s využívaním európskej záruky. Nebude to investičný výbor, ktorý bude vyberať projekty. To bude EIB. EIB bude, bude financovať každý z týchto projektov s podporou záruky únie. EIB bude zodpovednou za výber projektov. Dovolte mi na záver pripomeniem to, čo tu bolo povedané treba impuls pre investície už v tejto chvíli. Áno, situácia je naliehavá. My všetci oceňujeme úsilie zo strany poslancov parlamentu, zo strany útvarov parlamentu, komisia, rada e, konajú takisto a my samozrejme svoju časť urobíme, pretože potrebujeme, aby sa projekty spustili, aby sa projekty spustili teraz, aby sme ich vytiahli zo šuflíkov, aby začali fungovať. Potrebujeme vytvárať dôveru. Potrebujeme vytvoriť dôveru v trhy. Potrebujeme získať dôveru európskych podnikov a vo všeobecnosti medzinárodnú dôveru v Európsku úniu. A všem my všetci, ako európske inštitúcie, parlament, komisia, rada a EIB, máme spoločnú úlohu každý z nás samozrejme na svojom poli pôsobnosti musíme konať spoločne. EIB je pripravená prevzať na seba takúto zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, poprosím spravodajcov, pán Bulma. Vážený páni predsedajúci, ja z časových dôvodov som sa v Štrasburgu v tých záverečných slovách obrátil iba na Európsku investičnú banku, ale dnes by som sa chcel obrátiť na kolego, pretože to, čo tu robíme, vlastne bola rozpráva k pozmeňujúcim návrhom, aby som teraz chcel využiť ten čas, aby som odpovedal svojim kolegom. Možno jedna taká pripomienka vo všeobecnosti. Áno, je tu časový tlak, ale musíme mať možnosť aj vyjadriť sa, lebo sme dlho počúvali. Možno jedna pripomienka. Podľa môjho názoru tie európske zmluvy počítajú s tým, že komisia urobí návrh a potom rada a parlament sa potom dohodnú na takomto návrhu. A myslím, že to ešte stále je tak. To znamená, komisia jednoducho nemôže tie zákony urobiť sama. Možno to je niekomu ľúto, ale ešte predsa len toto sú pravidla európskych zmluv a preto má význam, že parlament a rada takýmto spôsobom, čo možno najrychlejšie vstúpia do tohoto procesu rokovacieho. To sa týka Európskej investičnej banky. Európska investičná banka je tu takou centrálnou, ak nie najcentrálnejším hráčom. Môže to tak byť aj naďalej, ale Európska investičná banka je nástrojom európskej politiky, nie je to orgán európskeho zákonodárstva. A to je takisto dôležité, treba to podotknúť, pretože my ako Európsky parlament si uvedomujeme našej, e, našu zodpovednosť. Tej sa nemôžeme vzdať. A keď sa priznáme k tejto zodpovednosti, ak si uvedomíme túto zodpovednosť, ktorú máme my a ja rada za tú záruku, ktorá vzíde z toho rozpočtu, tak to jednoducho si vyžaduje aj konkrétne odpovede. A v tom zmysle, aby jednoducho každý kolega, ktorý tu sedí, tú svoju zodpovednosť aj zhostil. A tá rozpráva dnešná skutočne sa ma hlboko ma hlboko zaujala, pretože málo kedy, takmer nikdy, sa nevenoval takému komplikovanému projektu, takej dôležitej záležitosti, na ktorej sú zúčastnené toľké výbory, že takto jednomyselne všetci argumentovali. Myslím, že takáto zomknutosť v parlamente je dobrá, takže my sme pripravení z Európsky parlament pracovať hneď. Avšak spomeniem iba niektoré z bodov, pretože sú veľmi dôležité pre, naš, pre naše porozumenie tohto projektu. Viacerí kolegovia z jednotlivých politických skupín, a ja si myslím, že právo na to poukázali, na to, že Európsky investičný fond, ktorý chceme jednoducho zriadiť, nenahradí štruktúralne reformy. To je aj dobre pokiaľ ide o ten postup komisie, tak tam vlastne tento strategický fond je myslený už ako jeden z pilierov, kde ostatné piliery jednoducho e, musia pristúpiť, aby pomohli v rámci štruktúrálnych reforiem, ale chcel by som povedať, aby som teda trochu sa vyjadril k tomu, čo povedali kolegovia, keď takýmto nástrojom by sme sa mohli postarať o to, aby tie peniaze, ktoré ležia úhorom, prišli tam, kde sú potrebné, tak to by bola jednoducho vynikajúca obrovská štruktúrálna reforma, ktorú musíme podporiť. A po druhé, a to by som jednoducho chcel pokázať na príklad, ktorý nás veľmi inšpiroval v rámci našho vypočutia. Pán tam hovoril z platformy, výskumnej platformy, bol prizvaný na návrh kolegov z EPP, ktorý nám jednoducho hovoril a informoval nás o tom, že akej vysokej kvalite sa jednoducho tu napríklad pracuje na očkovacích látkach, ktoré potrebuje Európa, ale aj celý svet a zároveň tu sa nachádzajú v procese regularizácie, aby jednoducho sa zabezpečila tá vysoká kvalita v tejto oblasti. Myslím, že inovácia a nanovo regulovanie sú tak dôležité, pretože idú ruka v ruke a jednoducho je to na prospech zlepšenia situácie. To znamená, tie záležitosti, ktoré vlastne v tejto diskusii ešte vzýšli, tak dúfam, že sa nám podarí nájsť e, odpovede na tie otázky, ktoré tu boli. Ja ďakujem všetkým. Nemohol by som to uzavrieť lepšie, ako to začal pán Karas. Áno, my chceme ten fond, po druhé, chceme mať časový harmonogram, chceme ho dodržiť, na nás to nezlyha a my chceme výsledok, ktorý nebude EIB+, ale aby to bolo niečo nové, kde každý skutočne môže do toho prispieť, aby sa zabezpečil najlepší úspech pre občanov v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Pani Fernández. Pán Fernández, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o otázku financovania, Nuž, e, to je tá najťažšia otázka. Parlament predsa navrhol slova neodvolateľný, bezpodmienečný, pokiaľ ide o záruku. Od toho potom závisí aj dôveryhodnosť. Nikdy nesmieme spochybniť dôveryhodnosť, ale pozor, ak niekto hovorí, že naša pozícia môže zníži dôveryhodnosť, tak pozor potom, to potom znamená, že návrh komisie môže spôsobiť nedostatok dôveryhodnosti. Komisia znižuje záväzky z 3,3 na 2,7 v horizonte 2020. Každý rok sa tak deje, záručný fond sa musí každoročne opakovať, pretože to tu máme ako financial statement, ktorý nie je povinný. To znamená, že či už je stanovisko, či, až, či už je naša finálna pozícia akákoľvek, ku koncu roku by záručný fond stále bol a tam práve Európsky parlament v rámci výkazu financial statement bude mať príležitosť tie prostriedky nájsť. Každý rok môžeme na základe nástroja flexibility nájsť aj pri nejakej položke, ktorá sa zvýšila či znížila, môžeme zvýšiť či respektíve zmeniť situáciu samozrejme za pomoci rady. Keď sa hovorí, že náš návrh keď sa hovorí, že sa tam spochybní zmluva, no to je veľmi nebezpečná vec. To by znamenalo, že návrh komisie spochybňuje zmluvy napríklad 2 miliardy, ktoré pochádzajú z flexibility, ktoré sa nenachádzajú nikde v nariadení, pretože ide o bod, kde treba povedať, že legislatívna autorita nemôže hovoriť rozpočtovému orgánu, ako má využívať flexibilitu, respektíve ako má postupovať. Uvidíme a my si želáme, aby bol fond dôveryhodný, aby fungoval od júna, aby bol úspešný. Cieľom je, myslím, že náš cieľ je spoločný. Všetci si spoločne želáme, aby sme na záver uh, znížili dosah pri projektoch, ktoré sú dôležité, či už je to Connecting Europe, Horizon 2020. Tie návrhy sú, ako to zaistiť. Je možnosť, aby záručný fond bol, bol nastavený nielen do roku 2020, ale že by sa, sa siahal aj do ďalšieho obdobia. Musíme postupovať e, podľa musíme postupovať e, tou našou líniou. Možno ten prvý rok nebudeme ani potrebovať um, fond. Musíme nájsť návrhy, ktoré by dosah znižovali. Samozrejme, musíme preskúmať viazočný finančný plán v roku 2017 je ďalšou príležitosťou k tým ďalším otázkam. Ďakujem veľmi pekne za všetku prácu kolegom, kolegyňam viac než 2000 pozmeňovacích návrhov ukazuje, že sme vykonali obrovský kus práce a že sa všetci snažíme situáciu zlepšiť. To je naša úloha, naša práca v demokratické legitimite, ktorú máme. Chceme zlepšiť ten text a mm, je to tak po každé a takto po každé aj bude. Fond je príležitosťou, je dobrou správou, je to výzva, výzva pre regióny, výskum, výzva pre všetkých. Hovorili sme o dôležitých otázkach, ďalej otázka platformy, poradcov, prostriedkov, ktoré môžu pomôcť regiónom v tom, aby štrukturovali projekty, zlepšili svoju situáciu a budeme sa snažiť aj budeme sa snažiť za, začleniť slovo depolitizácia či zrušenie politizácie, mm, ale samozrejme o všetkom budeme uvažovať, všetko si to zanalizujeme, adicionalita, doplnkovosť. Ide o komplementárny fond, je treba investície mať, treba sa dopracovať k rastu. To je práca, ktorú my berieme veľmi vážne a určite ju do bodky vykonáme. Ide aj o... Je to fond, ktorý má umožniť lepšiu dôveru v úlohu, aj v úlohu parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, mohli práve členské štáty tým, že budú príjmať to, že prípadné rozpočtové nadbytky budú prevedené do tohto záručného fondu záverečné slovo Roberto Gualtieri. Ďakujem, ja myslím, že to bolo veľmi užitočné. Ehm, naše zasadnutie bolo konštruktívne, užitočné. Ehm, s výnimkou vystúpenia komisie to nebolo konštruktívne a ja by som ehm, navrhol, aby sme sa vyhli nejakej nadbytočnej interpretácii článku 310 zmluvy. Vieme, ako je nastavený, vieme, čo znamená. V každom prípade e, vnímam, že je tu, že je tu úsilie, je tu záujem, kolegovia sa snažia, mm, všetci si želáme, aby bol Junckerov plán dobre načasovaný, realizovateľný vystúpenia poukazujú na to, že potrebujeme spolahlivosť, potrebujeme, aby projekt bol technicky spolahlivý, potrebujeme dopl- zabezpečiť doplnkovosť, aby aj, aby aj nové investície boli možné. No a pokiaľ ide o politizáciu, dúfam, že to, čo komisia mala na mysli, nie je, e, nie je to, aby eh, tí, ktorí sa včera zišli v rámci rezolučnej rady, eh, naozaj vyriešili problémy bank. Dúfam, že to nebude politizovaný orgán a dúfam, že komisia s tým súhlasí a ja myslím, že pozícia parlamentu je jasná. Ja by som dokonca aj doplnil, keď mám na mysli delegované akty, eh, sú delegované komisii bez toho, aby sa napísalo niečo v nariadení a práve toto je spôsob, ako sa vyhnúť politizovaným politizácii. Myslím, že tá, tá, tá línia je jasná a mm, my chceme delegovať, my vám chceme delegovať veľkú časť vecí, namiesto toho, aby sme to, aby sme to zasadili do nariadenia. A takto sa chceme vyhnúť politizácii. No už v každom prípade spravodajcovia vykonali obrovský kus práce a ja som si istý, že skutočne e, Junckerov plán bude efektívny, a že to bude, že bude už e, fungovať v druhej polovici tohto roka. Ďakujem veľmi pekne, ja zdieľam to, čo bolo uvedené, to, čo prehlásil Roberto Gualtieri. E, naše zasadnutie bolo nesmierne plodné, ukázalo našu schopnosť zostaviť text, ktorý potrebujeme, e, ktorý potrebujeme na to, aby investičný plán fungoval, aby fungoval už od jesene. Na to Potrebujeme ešte upozorňujem, že je potrebná flexibilita finančných prostriedkov. Treba zistiť, ako do konca roka využiť určitú časť nadbytku, prebytku, mm, aby sme mohli vybudovať záručný fond, pokiaľ ide o viacročný finančný plán. Od dnešného poobedia sa budú stretávať tieňoví spravodajcovia so spravodajcami a budú sa snažiť o kompromisné pozmeňovacie návrhy. 13.30 je zasadnutie. Naše ďalšie zasadnutie výboru, spoločného zasad, spoločné zasadnutie výboru Ekon a Buč je 20. apríla. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. Dovidenia. A dôverujme naše schopnosti zostaviť efektívny text. Ďakujem veľmi pekne. Končí naše zasadnutie. Dovidenia.